vždy sa budú vyskytovať určité neočakávané situácie, pretože to je súčasťou všetkého a musí to byť zapracované aj do plánovania našich e, aktivít. Takže ďakujem za pozornosť. Predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. Uzatváram rozpravu. Hm, zajtra pokračujeme v plenárnom zasadnutí. Je to eh, streda 19. mája od 9. do 15. hodiny, od 11. Eh, od 15. do večera. Program plenárneho zasadnutia máte na webovskej stránke Európskeho parlamentu. Uzatváram dnešné zasadnutie. Ďakujem pánovi komisárovi, kolegom aj tlmočníkom, rovnako ako spolupracovníkom, ktorí ostali do tejto nes-